Vážení kolegovia, posledný bod programu pred eh, prestávkou na obed bude eh, vyhlásenie komisie koordinácia humanitárnej pomoci a obnovy na Haiti. Chcel by som požiadať eh, našich dvoch komisárov, pani Georgievu a pani Pí, pána Píbalda, aby sa láskavo usadili. A potom by som takisto eh, chcel požiadať pani Georgievu, aby eh, sa uchopila mikrofónu. Veľmi pekne ďakujem. Chcela by som sa obrátiť eh, na všetkých čest členov Európskeho parlamentu, ktorí tu sedia v tejto miestnosti. A chcela by som sa poďakovať za všetku tú pozornosť, ktorú naďalej parlament venuje Haiti predtým, ako odovzdám slovo pánovi Andreasovi pívalcovi, ktorý vám v podstate povie niekoľko slov o obnove e, na Haiti, mi dovolte, aby som načrtla e, niekoľko humanitárnych e, cieľov, ktoré máme pred sebou. V prvom rade ide o pokračovanie v humanitárnej pomoci, hlavne pokiaľ ide o prístrežky, hygienické a zdravotné služby Ide vlastne o 1,3 eh, milióna eh, ľudí, ktorí stratili eh, domovy. Je to samozrejme veľmi komplikované kvôli praktickým záležitostiam, v prvom rade kvôli tomu, že tu ide o isté vlastníctvo pôdy, ide tu o odstraňovanie odpadu, respektíve rozvalín, ide tu o odstraňovanie ďalších vecí. Samozrejme, že sú to ľudia, ktorí e, dnes žijú e, v slámoch a keďže e, momentálne sa blíži sezóna hurikánov, budeme musieť veľmi veľa vecí urobiť, budeme posilni- musieť posilniť aj manažerské schopnosti a zručnosti. Veľmi veľkú pozornosť venujeme doplňovaniu zásob, pretože bohužiaľ počas e, zemetrasenia veľmi mnoho týchto zásob bolo zničených. A dá sa povedať, že vlastne dnes už patričné služby na Haiti sú silnejšie, ako boli bezposredne pred, po tejto kríze, takže dá na ne spoliehať. A druhá vec, a naozaj sa snažíme sledovať, aké sú potreby a snažíme sa poskytovať e, pomoc e, tam, kde je nutná, aby sme zabránili e, ďalšiemu masovému pohybu týchto osôb. A takýmto spôsobom sme prispeli k tomu, že sa znížil ten tlak obrovský, pod ktorým bolo hlavné mesto Haiti. Samozrejme, že e, takýmto spôsobom a takouto logikou pristupujeme k celému tomuto ostrovu bez ohľadu na to, či ide o haitských utečencov alebo logistikov v nadväznosti na e, poskytovanie pomoci, respektíve e, v nadväznosti na doplňanie zásob pred touto sezónou hurikánov a po tretie Takisto sa snažíme zabezpečiť, aby v podstate koordinácia e, darcov viedla k tomu, že každý z týchto darcov bude vlastne patričným spôsobom využívať svoje e, výhody a práve z toho dôvodu sme veľmi um, silne za ehm, humanitárnu pomoc pod vedením OSN. Ja si naozaj myslím, že sa nám podarilo veľmi veľa vecí, pretože ide tam aj o civilnú ochranu, ide tam o našu prácu ako tak, a tak ďalej. Samozrejme, že ide o obnovu a rekonštrukciu. Veľmi úzko spolupracujeme spolu s Andresom Pívalcom. Snažíme sa uľahčiť takýto um, prechod. Dva konkrétne príklady by som chcela uviezť. Jeden príklad sa týka potravín. Máme samozrejme svojich partnerov, keď je trošku ťažšie vlastne sa obracať na miestnych farmárov, aby sme pokrývali patričný um, dopad um, a takýmto spôsobom naozaj pracovali na rekonštrukcii. A takisto samozrejme dávame aj hotovosť za isté práce, ktoré sú vykonané a týmto urychlujeme vlastne toto oživenie. Európa je číslo jedna, pokiaľ ide o objem a myslím si, že Európa by mala byť číslo jedna, aj pokiaľ ide o výsledky. A týmto by som chcela odovzdať slovo môjmu kolegovi, pánovi Píbalsovi. Nech sa páči, e, slovo má pán Píbals. Vážený pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu, naozaj Európa sa zaviazala eh, k tomu, že 235 miliard eur dá na rekonštrukciu Haiti. Takže naozaj sme najväčšími príspevcami a prispievateľmi v nadväznosti na rekonštrukciu. Ja som naozaj veľmi hrdý na toto, pretože to bolo spoločný záväzok EÚ a prirodzene, e, že e, mnohé krajiny sa veľmi tvrdo za toto zasadili, ako Francúzsko, Španielsko a tak ďalej. Neboli to samozrejme len tie krajiny, ktoré majú tradične nejaké vzťahy z e, Haiti, ale boli to aj iné európske krajiny. Táto konferencia, ktorá vtedy prebehla, sa konala vo veľmi dobrom duchu. Ehm, bolo tam celkom jasné, že vláda Haiti začala patričným spôsobom fungovať. Veľmi veľa mimovládnych organizácií sa do tohto zapojí podarilo. Takže Išlo tam aj samozrejme o um, OSN a boli zapojené patričné mechanizmy v nadväznosti na koordináciu uh, pod vedením uh, pána Bellyho uh, a Billa Clintona je to vlastne garanciou toho, že tieto peniaze darcov nebudú premárnené, ale že budú slúžiť naozaj užitočným cieľom. Teraz je veľmi dôležité, aby sme túto našu pomoc čo najrychlejšie koncentrovali na tie miesta, kde je nutná. Komisia členské štáty už pripravujú e, nový e, dokument, indikatívny program e, obnovy Haiti Samozrejme, že sa snažíme budovať nové domy v Haiti a tým pádom si zabezpečiť um, lepšiu viditeľnosť, pokiaľ ide o našu prítomnosť na Haiti. Tento týždeň idem na Haiti a um, budem um, poskytovať vlastne veľmi konkrétnu uh, pomoc v nadväznosti na obnovu uh, domov. Uh, celkovo ide o viac ako 200 miliónov eur a ide aj o obnovu e, cesty medzi Port-au-Prince. Je to v súlade s plánom e, haitskej vlády a mimoriadne je to dôležité na to, aby bolo možné dosiahnuť aj ďalšie časti tohto ostrova. Samozrejme, že ide o e, opätovnú rekonštrukciu ministerstva vnútra a financí. Takisto podporujeme školu v Mirabela a práve tak oznámime, že budeme eh, dodávať podporu, pokiaľ ide o rozpočet. Toto nie je nejaká slepá záležitosť, pretože samozrejme, že potrebujeme mať garancie, ktoré nám jasne zabezpečia a uistia nás eh, v tom, že tieto peniaze budú použité na patričné účely. Ustavične budem informovať Európsky parlament o pokroku, ktorý e, sa dosahuje v nadväznosti na obnovu na Haiti. A samozrejme, že tam nejde len o mňa, ale ide aj o vysokú zástupkyňu pani baronku Aštonovu, Michel Barnier, takisto e, pred e, niekoľkými mesiacmi prvýkrát vycestoval na Haiti a samozrejme, že tam nejde iba o jedného zodpovedného komisára, ktorý je zapojený do tejto práce, ale vlastne ide o celé kolegium. Samozrejme, že je potrebné e, túto pomoc naďalej e, presadzovať. A samozrejme, že sa snažiť o to, aby sa Haiti nevrátilo, tak povediať, do tých starých koľají. Aby sme zabranili takémuto scenáru, musíme sa snažiť byť naozaj veľmi efektívni, účinní a súčasne je veľmi veľká zodpovednosť, ktorú nie sú patričné orgány, aby sa Haiti patričným spôsobom rozvíjalo. Na sociálnej oblasti sa snažíme za uzatvárať veľmi úzke kontakty, mať úzke kontakty s opozíciou a um, vybudovať, tak povediať, národný koncezus nadväznosti na obnovu. Pokiaľ ide o ekonomické záležitosti, makroekonomický rámec musí byť ďaleko rigoróznejší a musí sa kráčať ruka v ruke so zamestnanosťou a rastom, aby sa vlastne takýmto spôsobom prelomil ten kruh chudoby a nerovnosti na Haiti. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Veľmi pekne vám ďakujem, pán komisár. Teraz prídu rečníci za jednotlivé politické skutočnosti skupiny začneme s pánom Mičelom za EPP. Ďakujem pekne. Mám e, tri e, veci. Jednak e, tie opatrenia na rekonstrukciu Haiti. Po druhé, tie prísľuby, ktoré vykonávame, aby aj boli vykonané, teda aby tie, ktoré slúbujeme, boli aj vykonané. A potom po tretie otázka ľudí, ktorí bývajú E, v takých e, obiliach, ktoré oni sami e, vlastne nevlastnia. Nedávno som sa zúčastnil na spustení pre World Bank, pre Svetovú banku jedného dokumentu alebo prezentácii tohto dokumentu, kde sa vysvetľovalo presne, akým spôsobom táto rekonštrukcia by sa mala vykonať. Bol, bol to veľmi dobrý manuál, E, takže budeme my tento manuál využívať, túto príručku alebo nejaké podobné dokumenty, aby sme zabezpečili, že rekonstrukcia Haiti je naozaj vykonaná profesionálnym spôsobom. Svetová banka e, vykonala skvelú prácu v tejto veci, tá správa je e, hotová, aj bol tam nakoniec vyslanec z Haiti, takže to je prvá otázka. Po druhé, vy ste hovorili, pán komisár, o tých sumách, ktoré okamžite poskytujete ale ja sa chcem spýtať, budeme e, sa venovať Haiti aj o rok alebo aj o 5 rokov? E, naozaj už splníme naše e, prísľuby, ktoré sme dali aj v minulosti tejto chudobnej krajine, ktorá už nemôže byť ponechaná povedzme vlastnému osudu. A po tretie, tá, to, to, to, tá deštrukcia na Haiti bola takého obrovského rozmeru, že treba sa pozrieť nielen na to, aká škoda, aké škody tam vznikli, ale aj prečo vznikli. Ľudia, ktorí nemajú, nevlastnia e, žiadne e, bývanie, bývajú e, vo všelijakých takých stanoch a podobných, podobných obydliach. Prečo? Pretože vlastne neboli vlastníkmi, nemali vlastnícke právo k tomu obydliu, v ktorom dovtedy žili. Čiže aj tieto vlastnícke práva, to je dôležitá otázka do budúcna. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Mitchell. Pani Kretu socialistická frakcia, nech sa páči. de a se fi stabilizat după cum au subliniat cei doi comisari. Ďakujem pekne. Situácia na Haiti zďaleka stále nie je stabilná, ako povedala aj pani komisárka Georgieva, aj pán komisár Pibalks. To isté e, povedali aj mnohí humanitárni e, pracovníci, ktorí e, sú na Haiti, ktorí tam pomáhajú pri distribúcii humanitárnej pomoci a pri rekonštrukcii. Očakávame, že táto situácia e, by sa mala časom zlepšiť. Mali by sme sa viac venovať jednotlivým provinciám, regiónom na Haiti. Je to veľmi vážna e, vec, pretože blíži sa obdobie dažďov a infraštruktúra, dopravná infraštruktúra a tak ďalej, e, tam môžu nastať veľké škody. Ako ste povedali, začína sa rekonštrukcia na Haiti, je zjavné, že vzniknú aj nové problémy práve v oblasti rekonštrukcie, e, infraštruktúry pardon, a práve v oblasti e, bývania. Musíme zabezpečiť isté minimálne štandardy v oblasti zdravotníctva a e, bývania. Potrebujeme takisto kvalifikovaných pracovníkov. E, síroty alebo deti, ktoré nemôžu žiť so svojimi e, rodičmi, sú takisto veľkým problémom, pretože nachádzajú sa vo veľmi mm, nepríjemnej situácii. Musíme aj tomuto aspektu humanitárnej krízy v Haiti e, sa viacej venovať, pretože dochádzalo e, už, alebo dochádza k rôznemu zneužívaniu detí alebo aj k takým adopciám, ktoré potom vedia k zneužívaniu. E, dúfam, že tak ako pre parlament, aj pre, pre komisiu to naďalej bude veľká priorita. Ďakujem. Ďalej pán Goren za Liberál dve minúty. Prezident. Vážený pán predseda, na Haiti sa blíži sezóna hurikánov a preto treba zachovať humanitárnu pomoc a možno, že bude treba aj ďalšie urgentné zásahy. E, v takejto naliehavej situácii naozaj treba mať dostatok solidných úkrytov. Toto opatrenie je naozaj dôležité, pretože obnova zničených obydlí e, si vyžiada čas a taktiež je tu teda to riziko hurikánov a môžeme sa len obávať dôsledkov. Teraz sa vzdať humanitárnej pomoci by naozaj nebolo zodpovedné a e, obnovovať až neskôr zničené by bolo taktiež e, nesprávne. Treba spraviť všetko naraz, e, poskytnúť humanitárnu pomoc, znovu postaviť obydlia, oživiť ekonomiku, aby boli príjmy a taktiež Treba posilniť e, rozpočtové e, kapacity na Haiti. Konferencia darcov v New Yorku 31. marca e, bola úspechom. A čo musí zostať po tejto konferencii, keď sa už na všetko zabudne? okrem humanitárnych, e, humanitárnej pomoci e, treba v prvom rade rýchlo oživiť hospodárstvo a riaditeľ Medzinárodného menového fondu si to žela zo celého e, srdca a je, potrebná, je potrebný rast, 8-percentný rast v nadchádzajúcich 5 rokoch a taktiež v polnohospodárstve. To musí byť ďalšia hospodárska priorita Haiti potrebuje v súčasnosti 80 príjmov z výzvozu, aby mohli e, nakupovať e, priemyselné, pardon, e, potravinárske výrobky a treba taktiež mať dobré kritéria na hodnotenie schopnosti vývoja Haiti a treba taktiež, aby si obyvateľstvo privlastnilo myšlienku vývoja a ešte chcem povedať, že eh, to zemetrasenie dokázalo, že na Haiti treba, že nielen eh, kvôli Haiti treba mať medzinárodnú eh, koordinovanú humanitárnu pomoc na spojenie kapacít všetkých členských krajín a treba sa tu riadiť tým, čo navrhol pán Barne. a je tu taktiež európsky príspevok k vyriešeniu problémov na Haiti. To bolo rozhodujúce, tu sa treba poďakovať vysokej predstaviteľke, komisárovi Pibalksovi, komisárke Georgieve a e, ich generálnym riaditeľstvám, ktoré si zasluhujú náš obdiv. Ďakujem pekne teraz pán Čarnecký na minútu. Ďakujem. Ďakujem pekne. V mene mojej politickej skupiny a v mene e, koordinátora našej skupiny pána e, Devu chcem zdôrazniť, že Zásadné je to, aby medzinárodná humanitárna pomoc e, v konečnom dôsledku je trojnásobok toho, čo očakávali e, hajťania. Je to 11,5 miliardy eur a taktiež treba zdôrazniť, že v nadchádzajúcich troch rokoch sa táto pomoc e, odhadla na necelé 4 miliardy. Takže teraz je kľúčové zamerať sa na e, obnovu infraštruktúry. A bolo to už viackrát e, zdôraznené aj mojim kolegom, pánom Devom. Chcem zdôrazniť, že Dôležitá je kontrola pomoci a e, rozdeľovania tejto pomoci. Treba pripomenúť, že haitská vláda je veľmi oslabená a e, jednotlivé elity e, prerozdeľujú túto pomoc a komisia musí vedieť, kam ide táto pomoc. Ďakujem pekne teraz pán L. Jarik za GUE. Ďakujem pekne pán predseda, ďakujem páni komisári tie záväzky na konferencii darcov sa musia teraz pretaviť do skutočných súm a musia aj skutočne sa dostať až e, k tým, ktorým sú určené. Nemyslím si, že to bude stačiť na udržateľné obnovenie Haiti a naozaj dlžíme im veľa. Európsky občania boli e, veľmi veľkorysí tomto elane solidarity, ale hrozí, že e, popri tom zabudneme na tú tragédiu, ktorú zažívajú hajťania. Pritom ste sám e, povedali, že e, je tu, je to naliehavé na, o, je tu hrozba hurikánov, je potrebné znovu postaviť obydlia, školy, nemocnice, naozaj je naliehavé lepšie skoordinovať a e, rozdávať potravinovú pomoc a e, taktiež poskytovať zdravotnú starostlivosť. E, musí byť nový udržateľný polnohospodársky potravinový model, aby bol dostatok potravy na Haiti. Takže treba, aby Haitiania mali zaručený prístup k základným právam napríklad všetko verejné obstarávanie pri e, rekonštrukcii by malo obsahovať doložky o poskytovaní eh, aj obydlia, obnovovania škôl a tak ďalej. Musíme eh, využiť obyvateľstvo, odbory, mimovládky a ďalšie združenia. Musíme mať nový projekt pre Haiti, ktorý e, bojuje proti exklúzii, chudobe a hospodárskej a politickej dominancii e, obrovská chudoba hajťanov nie je výsledkom iba hrozného zemetrasenia, ale je to e, výsledok dominácie a plienenia viacerých štátov na Haiti. Takže máme povinnosť byť solidárni a musíme rešpektovať zvrchovanosť Haiti a obyvateľstva.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 Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Po tejto katastrofe eh, sa naozaj eh, snažili mnohí rozdielovať pomoc. Holandská vláda hovorila, že príliš málo medzinárodných expertov tam bolo a na to, aby v podstate eh, bolo možné zabezpečiť takú situáciu, ktorá by bola výhodná pre obyvateľstvo. Ja som presvedčený, že je potrebné do tohto zapojiť aj haitskú vládu a to nie môžu byť e, len vládne organizácie, ktoré budú fungovať, ale mnohé ďalšie, ktoré majú dobré vzťahy e, s obyvateľstvom. Skutočne je potrebné e, iným spôsobom zmeniť tú situáciu na Haiti. Na Haiti tá krajina v podstate do 50 závisí od dovozu potravín a pritom nemajú e, nejaké odbytištia pre svoje vlastné výrobky. A práve z toho dôvodu by som chcel požiadať o to, aby komisia uvažovala takýmto spôsobom. Vo Frankfurte Allgemeine som čítal veľký článok o situácii na Haiti. Je to naozaj hrozná situácia a preto by som chcel skutočne popriať komisii len všetko najlepšie, pokiaľ ide o tieto plány obnovy. Veľmi pekne ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Mauro. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a takisto ďakujem aj e, komisárom za to, že boli konkrétni. Veľmi veľa sa toho celkom určite už urobilo. Prirodzene, že nemôžeme byť s týmto spokojný. Dlhodobý program, prakticky stály program obnovy bude potrebný v nadväznosti na apokalyptické podmienky, ktoré tam prevládajú. Ide v podstate o to kritické obdobie, ktoré pravdepodobne vlastne ešte nepominulo, pretože e, stovky ľudí ešte stále zomierajú od hladu. Tisícky ľudí nemajú v podstate e, prístrešie, nemajú strechu nad hlavou a nedlho začne sezóna hurikánov a tajfunov. Naozaj je potrebné Um, presadzovať koordináciu, koordináciu a dobré vzťahy medzi mimovládnymi organizáciami a hlavne medzi tými organizáciami, ktoré sú priamo v teréne, ktoré môžu naozaj zapojiť do tohto hajťanov a tým pádom hajťania uh, sa môžu cítiť uh, uh, ako tí, ktorí sú zodpovední za takéto veci. My samozrejme si musíme byť vedomí toho, aká je tam situácia. My musíme sa snažiť presvedčiť hajťanov, o tom, že chceme v podstate, aby sa znovu zrodila hodnota um, ceny uh, každého jedného uh, ľudského života a naozaj nám ľúto toho všetkého smutku, ktoré prinieslo toto zemetrasenie. Pán uh, Guerrero, jedna minúta. Ďakujem pekne. Ja by som uh, na úvod chcel povedať eh, alebo vyjadriť eh, slova sústrasti rodinným príslušníkom štyroch eh, španielských vojakov, ktorí minulý týždeň na Haiti zomreli. Išli tam, boli to síce teda vojaci, ale išli tam de facto ako, tak povediať, vojaci Solidarity, pretože hm, išli pomáhať na túto krajinu a bohužiaľ spadla ich helikoptera, zabili sa. To iba dokazuje, že medzi bezpečnosťou a humanitárnymi aktivitami je isté prepojenie, pretože, eh, prepojenie, pretože bez bezpečnosti eh, ťažko môžeme zabezpečiť neutralitu, nezávislosť eh, našich humanitárnych pracovníkov a to si treba uvedomiť, treba to oceniť aj pri našich vojenských silách. Musíme to uznať našim armádám, vrátania španielskej armády. Haiti dokazuje, že chudoba E, výrazne e, vlastne násoby dopady takýchto e, prírodných katastrof, katastrof že pokiaľ nie je schopnosť vládnuť v danej krajine, tak nie je možná ani nejaká efektívna reakcia na takúto katastrofu. Väčšinou chudoba a neschopnosť vládnuť krajine idú ruka v ruke a takto presne aj na Haiti je teraz my musíme teda podporiť práve e, schopnosť vládnuť na Haiti, pretože takýmto spôsobom sa nám podarí dosiahnuť ten cieľ, ktorý sme si my v New Yorku vytýčili, a to síce to, aby samotné Haiti v konečnom dôsledku rozhodovalo o svojej rekonštrukcii a, a takisto, aby na tom, do toho bola zapojená aj ich občianská spoločnosť. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujem pekne, pán Guerrero. Ďalší rečník je pán Mišo. E, prvom rade chcem zablahožľať obidvom e, komisárom, ktorí majú na starosti e, túto oblasť za to, že e, sa snažia byť mimoriadne reaktívni. Blahoželám. Zemetrasenie na Haiti vyvolalo obrovskú vlnu solidarity a bratstva. Je to opodstatnené a vítam úsilie a odhodlanie občianskej spoločnosti mimovládok, e, obyvateľstva na Haiti, ale aj medzinárodných darcov. E, štruktúralne nedostatky na Haiti sú známe a katastrofa e, to len zdôraznila 31. marca v New Yorku. Darcovia jasne dali najavo, že finančná pomoc iba doplní miestny plán na obnovu. Takže je potrebné aby samotní Hajiťania e, nadobudli opätovne dôveru voči svojim e, úradom. Tá pomoc však musí byť koordinovaná, musí byť kvalitná a ako povedal e, predseda Preval, pardon, prezident Preval, musí to, táto generozita byť sprevádzaná aj výborom, ktorý bude dohliadať na využívanie prostriedkov a taktiež dohliadať na rekonštrukciu, treba posilniť aj e, pra, správu veci verejných, musí prevládať právo. E, to všetko musí byť základ e, plánu na rekonštrukciu. Dúfam, dámy a páni komisári, že budete mať toto na pamäti a nepochybujem o tom. Ďakujem pekne. Teraz pani Strif, Štrifler na minútu. Pán predseda, Dámy a páni komisári, teraz e, stovky tisícok na Haiti e, žijú v dočasných táboroch a s blížiacou sa sezónou hurikánov e, treba konať urýchlenie nie je dostatočná koordinácia a e, samotné Haiti si s tým nevie e, pomôcť, takže treba naozaj e, skoordinovať všetku pomoc pod taktovkou OSN, treba pomoc poskytovať konzistentne a účinne. Bola som v New Yorku 31. marca na konferencii darcov a e, Teší ma príspevok EÚ 1,3 miliardy eur na obnovu Haiti v nadchádzajúcich troch rokoch. Poprvýkrát EÚ hovorila jedným hlasom Ehm, ústami pani Eštonovej. Ehm, výrazná pomoc e, bola slúbená aj medzinárodným spoločenstvom, ale e, hlavné ťažkosti teraz počívajú v dobrom využití prostriedkov. E, treba sa správne rozhodnúť, treba mať dobré úrady na uplatňovanie tejto pomoci a musí to všetko byť v prospech haitského obyvateľstva. Polnospodárstvo musí byť prioritou, musíme posilniť výrobné kapacity Eh, na Haiti. Európsky parlament bude eh, zblízka sledovať eh, rekonštrukciu a využívanie týchto prostriedkov a ja chcem pripomenúť, že je mimoriadne dôležité myslieť na zložku občianskej ochrany, ktorú tak dlho očakávame. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz pán Arsenis, taktiež na minútu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, vážení pani kolegovia, humanitárna kríza na Haiti ešte stále e, veľmi poukazuje na problémy európskych mechanizmov v nadväznosti na reagovanie na takúto medzinárodnú humanitárnu krízu. My jednoducho nemáme e, dostatočne dobré finančné mechanizmy. Ešte stále v podstate e, nemáme tie základné stále fondy v európskom rozpočte v nadväznosti na finančnú pomoc tretím krajinám. Pomoc voči Haiti dávali jednotlivé európske krajiny, pritom to koordinovala EÚ. A pomoc je potrebná, aby Eh, potrebná naozaj, pretože ešte týždeň po tejto katastrofe pomoc sa jednoducho nedostala k tým ľuďom, ktorí boli zasiahnutí eh, zemetrasením na Haiti. Samozrejme, že eh, toto zničenie, ku ktorému prišlo na Haiti, bolo spôsobené zemetrasením, ale podobné humanitárne krízy nepochybne môžu spôsobovať aj iné extrémne udalosti, pokiaľ ide o počasie, napríklad tajfúny, tropické búrky, záplavy a sucha. Samozrejme, že veľmi dobre vieme, že rozvojové krajiny, ktoré prispeli s tým spôsobom k tomuto javu klimatických zmien, okamžite začali pomáhať. Ale e, samozrejme, že sú to tie chudobné krajiny, ktoré vlastne čelia takýmto dôsledkom. Ďakujem veľmi pekne. Pani Omen Ríten. Vážený pán komisár, po tejto katastrofe na Haiti teraz musíme, a to ste práve tak povedali, musíme e, sa samozrejme sústredovať na budúcnosť. A pred dvoma týždňami konferencia darcov e, slúbila 7 miliard eur dodatočne. Samozrejme, že existuje patričný e, plán, spolupráca s vládou a ale otázkou znie, že ako sa toto všetko vlastne bude realizovať. Akým spôsobom by sme to mohli predstaviť do udržateľného rozvoja na tomto ostrove? To je naozaj e, veľmi dôležitá otázka, preto sa vás chcem opýtať na následovné. Existuje tento plán obnavy e, španielskej vlády. Akým spôsobom tento plán hodnotíte? Myslíte si, že by mohol prispieť k tomu, že budú tieto e, prostriedky, ktoré sú účelené na obnovu, budú naozaj v podstate efektívne využívané, pretože obyvateľstvo stále trpí. Trpí e, krátkodobo, tak povediac, ale trpí aj dlhodobo. E, sú tam v podstate 3 milióny ľudí, ktorí nemajú strechu nad hlavou. Akým spôsobom je možné vlastne zabezpečiť týmto ľuďom nejaké prístrežky? Ako si je možné okamžite začať budovať a obnovovať infraštruktúru. Veľmi dôležité je, aby sa to dostalo do správnych rúk, pretože potom to bude mať pozitívny vplyv a pozitívny vplyv aj na politickú stabilitu. Ten štát na Haiti je veľmi slabý, to ste sám povedali, a obyvateľstvo sa obáva toho, že tá pomoc sa tak či tak nedostane tam, kde je naozaj potrebná. Ako môžeme zabezpečiť to, že by sa v podstate aj politická situácia na tomto ostrove zlepšila? Ako môžeme vlastne prispieť k tomu, aby vláda pozitívnym spôsobom fungovala. A pán predseda prerušil pani van Reuten. E, bohužiaľ, hovoríte dlhšie. Je tu samozrejme e, tá skupina pod vedením Vila e, Clintona. Akým spôsobom sa pozeráte vlastne na túto dočasnú vládu a na to, ako sa využívajú tieto prostriedky? Ďakujem veľmi pekne, pán Kačmarek. Vážený pán predseda, chcel by som sa poďakovať e, vám, že ste, za, ste začlenili vlastne tento pro, bod do programu a chcel by som sa poďakovať e, komisii za vyhlásenia, ktoré tu odzneli. Vo februári, keď sme príjmali uznesenie ku Haiti, e, bolo to naozaj uznesenie na dobrom základe a naozaj by malo slúžiť Haiti. Haiti potrebuje v podstate pomoc, pokiaľ ide o krátkodobú a stredne dobrú pomoc aby bolo možné naozaj e, tie najzákladnejšie potreby e, nejakým spôsobom pokryť. Ale potom musí prísť druhá etapa a síce obnova. Obnova a to dlhodobejšia e, a to si naozaj vyžaduje zhodnotenie potrieb a celkom jasne tento proces musí byť v, tých, v rukách e, orgánov a ľudí Haiti. A ja som veľmi rád, že toto si uvedomuje aj komisia. A treťou otázkou, to je otázka, ktorú si sami musíme položiť. Musíme sa rozhodnúť, čo môžeme spraviť na to, aby táto pomoc bola podľa možnosti čo najkoordinovanejšia. Pán Žuvin, nech sa páči jedna minúta. Pán predseda, Európa slúbila milióny eur poskytla milióny eur lekárov, stany, konkrétnu pomoc. To je veľmi dobré, ale chcem citovať e, starostu mesta Poro-Prans, ktorý v januári hovoril o katastrofe, ale nie e, v spojení s dôsledkami zemetrasenia, ale e, v súvislosti s nedostatočnou organizáciou humanitárnej pomoci po zemetrasenia. To je tá otázka, ktorú si musíme položiť. Ako zabraniť tomu, aby sa to zopakovala táto nedostatočná organizácia, ktorá veľa stala Haiti. No a ešte chcem povedať, že na túto otázku je aj odpoveď. Hovorili sme o nej. Vytvorenie európskej zložky občianskej, pre občianskú pomoc a ja sa pýtam, kedy konečne komisia predloží Európskemu parlamentu návrh takejto e, zložky E, spoločné velenie, spoločné záväzky, spoločný spôsob komunikácie. E, všetko sa to dá rýchlo pred tým, ako sa udeje ďalšia e, katastrofa. Mali by sme prestať hovoriť o koordinácii, mali by sme ju konečne spraviť. Ďakujem pekne, pán Silvestris, na minútu. Vážení kolegovia, naozaj ma teší výsledok eh, konferencie darcov v New Yorku, pretože tie slúbené eh, sumy sú dobrou eh, novinkou, umožnia ľahšiu rekonštrukciu, ale my musíme posilniť aj verejné štruktúry a zlepšiť súkromné obydlia na Haiti. Netreba si myslieť, že vďaka rekonštrukcii teda, že pri tejto rekonštrikcii sa e, budú ďalej e, rozmáhať e, slamy. Treba teda prostriedky, ale tieto medzinárodné peniaze, to, to je len prvý krok a potrebujeme dlhodobý plán. Musí byť silná koordinácia tohto úsilia mohli by sme kritizovať isté počiatočné meškanie. Európa eh, nebola, nekonala veľmi rýchla ani vysoká predstaviteľka, ale teraz je to už lepšie a dúfame, že budeme eh, pokračovať na tejto ceste, že budeme mať eh, dlhodobý plán, ktorý umožní vzdať hold vynikajúcej práce našich predchodcov. Teraz v rámci Catch the Eye, pani Záborská, nech sa páči. Pani komisári po zemetrasení na haiti nasledovala okamžite medzinárodná humanitná pomoc. okrem amerických a kanadských vojakov musím oceniť aj rýchle a náležité nasadenie skupín zo slovenska a medzinárodného rádu maltézskych rytierov. krajín ktoré pomohli rýchlo a efektívne nebolo veľa dnes po prvých hodnoteniach e, menovite s profesorom doktorom krčmérim ktorý je expertom a lekárom e, a vyzná sa v humanitnej pomoci musíme konštatovať že z európy došlo veľa ľudských a finančných zdrojov ale bez potrebných zariadení strojov potravín vody a nafty nutných na účinné zasahovanie pri zachraňovaní obetí spod zavalených stromov ani skúsenosti niektorých záchranných skupín neboli dostatočné. dobrá vôľa aby bola účinná musí mať aj praktickú stránku preto vyzývam kompetentné národné a európske inštitúcie aby v čo najkratšom čase zrealizovali spoločnú službu humanitnej pomoci a tak tak ako sme to žiadali v uznesení o haiti. okrem toho pokladám za veľmi dôležité podporovať vzdelávanie v oblasti humanitnej pomoci a mať pripravený materiál a vybavenie potrebné v prípade prírodných katastrof. ďakujem pekne. Ďakujem ďalšou rečníčkou je francesca keller. Ďakujem veľmi pekne komisárom za to, že ste prezentovali túto pomoc. Ja si naozaj myslím, že by bolo dobre sa sústreďovať na celý ostrov a e, samozrejme, e, že e, tak ako my hovoríme o tom, že by to mala byť celá Európa, ktorá by mala vlastne sa zasadzovať za toto, takisto by sme chceli za, postaviť za to, aby to bol celý ostrov, ktorý mu sa dostáva pomoc. A samozrejme, že musíte trvať na tom, aby sa náš slub naozaj zrealizoval a takisto my sme mali zabezpečiť to, aby vlastne Haiti sa nestalo niečím, e, čo e, sa v podstate odsunie v nadväznosti na nové veci, ktoré budú stať pred nami. Práve preto by sme mali zabezpečiť, aby naozaj sme boli úspešní na Haiti a, a zabez, snažili sa v podstate e, nepresadzovať ďalšie ohrozujúce politiky. Pani Remaky, ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia pomohla Haiti a to je v poriadku, ale táto katastrofa, myslím si, jasne e, ukázala, ako urgentne EÚ potrebuje e, isté týmy pre humanitárnu pomoc. Musíme e, vylepšiť aj poskytovanie civilnej ochrany. Nestačí iba nejakému, na nejaký problém nahádzať peniaze, tak povediac. Európa musí rýchlo reagovať na takéto krízové situácie, musí byť schopná e, pomôcť, reagovať, poslať ľudí na dané miesto, vyslať ich tam a okamžite daným e, postihnutým ľuďom e, pomôcť, nie až po nejakom veľkom časovom e, období. Samozrejme aj neskôršia pomoc je potrebná, ale okamžitá pomoc je vitálnej dôležitosti a to myslím si momentálne Európa nie je schopná poskytnúť. Takže takéto rýchle jednotky by sme potrebovali. Hlasí sa ešte niekto? Nie tak e, pani Georgieva, nech sa páči, môžete zhrnúť rozprávu, prípadne zareagovať na otázky, ktoré tu zazneli. Ďakujem pekne. Ak e, dovolíte, e, dovolím mm, si niektoré otázky nechať na pána Pivalksa, tie dlhodobejšie rekonštrukčné otázky, povedzme. Naozaj táto rozpráva pre nás bola veľmi užitočná, zaujímavá. Ešte predtým, než sa dostanem k otázkam, tak podobne ako pán Guerrero, chcela by som vyjadriť sústrasť rodinám štyroch e, španielských vojakov, ktorí zahynuli na Haiti a takisto aj všetkým ostatným, ktorí, a všetkých ostatných, ktorí e, zomreli pri e, e, nešťastí na Haiti. Na úvod by som chcela začať s tou väčšou témou, politickou témou teda, ako by EU mohla e, vylepšiť svoje schopnosti rýchlej reakcie Teší ma, že pán komisár Barne tiež tu v miestnosti bol, pretože aj on, on sa vlastne tejto oblasti e, venuje a e, budeme mať e, príležitosť opäť hovoriť aj o tom programe, ktorý navrhuje vylepšenie schopnosti Európskej únie rýchlo reagovať na takéto situácie. Uistím vás, že je to pre nás veľká priorita Budeme mm, úzko spolupracovať s členskými štátmi aj s parlamentom, e, aby sme našli také riešenie, ktoré nám naozaj umožní túto našu schopnosť e, zareagovať na katastrofy, vylepšiť. A má to jednoduchý dôvod. E, v súčasnosti tých katastrof je naozaj čoraz viac a rozpočty našich členských štátov celé roky v blízkej budúcnosti budú naozaj obmedzené, čiže neexistuje iné riešenie ako posunenie európskej koordinácie a vy, ehm, alebo zostavenie takých tímov, ktoré môžu byť efektívnym spôsobom potom nasadené z hľadiska dopadu aj z hľadiska nákladov. A môžem povedať, že zajtra navštívime v tejto veci prvú krajinu. E, naozaj to bude pre náš tým e, veľká priorita. Ďalej by som sa e, dostala k štyrom, otázkom, ktoré tu zazneli. Prvá otázka sa týkala kombinovania reakcie na okamžité priority s tými dlhodobejšími prioritami. To je veľmi dôležitá záležitosť. E, pokiaľ e, totiž e, príliš rýchlo prejdeme k tej rekonštrukcii a od pomáhaniu, od pomáhania ľuďom, tak môže sa e, stať istá tragédia. Môže to viesť až k tragickým situáciám. A stalo sa to častočne aj teraz na Haiti, e, pokiaľ išlo tú potravinovú e, pomoc, že sme prešli, alebo že sa prešlo veľmi rýchlo z potravinovej pomoci na finančnú vlastne výpomoc v hotovosti, čo je v poriadku, ale nevždy je toto možné takýmto spôsobom vykonať. Pokiaľ ide o našu európsku e, politiku potravinovú, tak e, tá podporuje e, vždy v prvom rade nakup potravín na mieste v, ďalej krajine, v danej pardon, krajine. Pozvali sme takisto aj mimovládky hajcké, aj medzinárodné mimovládky na stretnutie a tešilo ma, že práve európske mimovládky túto otázku polnospodárskej bezpečnosti na Haiti e, alebo návrat k vyššej polnospodárskej produktivity na Haiti, že práve tieto to dali na ten stôl, teší ma to. E, ďalej otázka e, bývania, príbytkov, úkrytov. Je to samozrejme vážna záležitosť pretože e, ľudia častokrát e, nechcú sa presťahovať e, stade, kde sa nachádzajú momentálne, a to z rôznych dôvodov. Napríklad aj keď ich domy sú bezpečné, nechcú sa do nich vrátiť, pretože tam zažili veľkú traumu. Po druhé preto, lebo častokrát celé vlastne spolu so svojimi susedmi odišli a boja sa, že keď sa vrátia sami, tak vlastne prídu o tú, o tú, o tú sieť susedov, priateľov. To je tiež vec, ktorá E, istým spôsobom komplikuje túto snahu dostať ľudí e, z oblasti, kde sa môžu vyskytnúť zaplavy naspäť na, na vyššie položené miesta. A potom bola tu otázka dlhodobej udržateľnosti e, vlády, teda alebo schopnosti vládnuť, ale aj, aj ekologickej udržateľnosti. Ja som preletela nad Haiti aj nad Chile za niekoľko týždňov. Samozrejme, nad Haiti, z hľadiska ekologického, ten, ten ostrov je úplne rozbitý, aj bol predtým a to samozrejme e, malo negatívny dopad aj na to, akým spôsobom, e, ak, aké dopady boli potom z, tej, z toho zemetrasenia, keď sa vyskytlo. Potrebujeme teda vytvoriť lepšie e, prostredie a to by ľuďom aj v takých situáciách lepšie mohlo do budúcna e, pomôcť. Čile e, je toho dobrým príkladom. Nie je to možno moja oblasť, ale ja som pracoval svojho času e, vo Svetovej banke a vy ste spomínali návrh práve Svetovej banky, môžem to iba podporiť. Boli tam isté konkrétne návrhy, vytvorenie E, trust fundu, e, bol tam spomínaný ten, bol tam spomínaný ten prístup nejakého projektového manažmentu, to všetko sú veci, s ktorými môžem iba súhlasiť. Ešte na záver, pán Pibalks. Vážený pán predseda, vážení poslanci, ak by som si mohol niečo e, želať, tak by to bol viac, väčší čas na zodpovedanie otázok v parlamente, takže nezodpoviem všetky ktoré ste mi položili niektoré. Ja si myslím, že pre nás ako komisia, komisiu je vaša podpora veľmi dôležitá. Na Haiti nekonáme iba ako komisie, potrebujeme celú európsku spoločnosť, e, pretože rekonštrukcia si vyžiada úsilie celého medzinárodného spoločenstva. E, áno, je tu e, medzinárodné hodnotenie, vlády vypracovali plány, diskutovali ich s mimovládkami, je tu aj e, komisia, ktorá koordinuje celý proces a e, naozaj nevytvárame nič e, súbežné, vychádzame z toho, čo už, existujeme, čo už existuje. Čo sa týka tých záväzkov, je európsky politický záväzok a my ho aj zrealizujeme. A myslím, že to isté platí aj pre ostatných e, účastníkov e, práva vlastníctva. Na tom e, pracujeme. Máme kataster, ale hrozba by mohla prichádzať zo strany politickej. Treba naozaj, aby bola dlhodobá politická podpora rekonštrukcie, aby tomu ľudia mohli veriť. To je veľká výzva. My to nedosiahneme, my môžeme iba podporiť e, obyvateľov a politickú e, vrstvu na Haiti. Dúfame, že sa to podarí, že to bude úspech. Čo sa týka transparentnosti celého procesu, e, tá sieť medzinárodných darcov e, funguje v úplnej transparentnosti a zo strany EÚ je to úplne transparentné. Môžete si byť istí, že peniaze budú e, dobre využité, e, účinne využité na to, na čo ich treba. A ešte si myslím, že nemôžeme pod podceniť to, že tí, ktorí pracujú v teréne z členských krajín, z medzinárodného spoločenstva, si zaslúžia nás obdiv. Ja chcem zdať hol tým, ktorí prišli o život pri rekonštrukcii. Naozaj tam pracuje obrovské množstvo ľudí, robia eh, čo môžu. A ak to bude dobre zorganizované, tak je isté, že to bude úspech. Ďakujem pekne. Táto schôdza je teraz prerušená a odročená do tretej popoludní. Dobrú chuť.